Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura di... Vážení kolegovia, začneme hlasovaním. Ide o správu o vplyve finančnej krízy na odvetvie obrany v členských štátoch EÚ. Spravodajca Líšek, jednotka za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 15, kto je za, proti, tu sa zdržíva hlasovania schválené, 16, 17 identické za, proti, tu sa zdržíva hlasovania schválené, kompromisný návrh 2 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené, návrh 23 za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené, 24, 25 identické za, proti, kto sa zdržoval hlasovania, zamietnuté. 29 za. Pardon. Najskôr 26 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 27 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Nie je to jednoznačné, takže si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Osemnásť za, 10 proti. Takže 19 a ešte aj s tým jedným hlasom, takže je to schválené 28 za. Nie, 29. 29 za, proti. To sa zdrvé hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, kompromis 4 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, 39 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté, 40-41 identické, za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 42 za, Dobre, overíme si 40, 41 elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté 20 proti, 42 za proti. To sa zdržalo hlasovania. A prosím, dvíhajte ruky. 42 za proti, kto sa zdržíva schválené. 43 za 43 odpada. Kompromis 5 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené. Návrh 51 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté. 52. Neoveríme si 51 elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté 52 za, proti. Tu sa zdržíva hlasovania schválené. Kompromis 6 za, proti. Tu sa zdržíva hlasovania schválené. 59 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? 60 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? 61 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 62 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 63 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 64 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania schválené? 65 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 66 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 67 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 68 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 71 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 72 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 7 za, proti. To sa zdržovalo hlasovania schválené. Návrh 82 za, proti. To sa zdržovalo hlasovania zamietnuté. Moment. 73 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Tu sa držba hlasovania zamietnuté. Druhá časť za, proti. Tu sa držba hlasovania schválené. 74 za, proti. Tu sa držba hlasovania zamietnuté. 75 za, proti. Tu sa držba hlasovania schválené. Takže 83 za, proti kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 90 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 91 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 93 za proti, kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté. 94 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. 96 za, <clears throat> proti. Dobre, overíme si 96 elektronicky, nie je to jednoznačné. Končím hlasovanie. zamietnuté dvoma hlasmi. Dokonca pán Mauro tiež proti 97 teraz za proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 99 za, pardon, 98 za, proti, kto sa zdržíva zamietnuté, 99 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 100 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté? Ústny návrh 2 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 101 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Ja myslím, že je to zamietnuté, ale radšej si to overíme. Elektronicky hlasujte, prosím, o 101. Hlasovanie končím. 23 proti, 24 aj s pánom Maurom zamietnutý kompromis 9 za, proti, tu sa trvalo hlasovania schválené, 107 za, proti, tu sa zdržba hlasovania schválené, 108 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 110 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 111 za, proti, to sa Sonia. Zamietnuté, 112 za, proti, to sa zdržal Sonia. Schválené. 113 za, proti, to sa zdržal hlasovania. Schválené. 114 za, proti, to sa zdržal hlasovania. Schválené. 115 za, proti, to sa zdržal hlasovania. Zamietnuté. 117 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. 118, nie, pardon, 117 za, proti, kto sa držal hlasovania, schválené. 119 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. 131 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté. 132 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté. 133 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté. 134 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené. 135 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené. 136 za, proti, tu sa zdržovala Sonia zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, tu sa zdržovala Sonia schválené. 138 už som to našiel na zozname za, proti, kto sa zdržoval, hlasovania zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, tu sa zdržuje hlasovania schválené. ITRE 12 za, proti, tu sa zdržuje hlasovania schválené. 149 za, proti, to sa zdržuje hlasovania zamietnuté, 150 za, proti, to sa zdržuje hlasovania schválené, 152 za. odpadá. Nie, 152 za. Proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 153 za. Proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 154 za. Proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 155. Chcete... S... Nie, dobre, neoverujeme. Ale áno, overíme si 154 elektronicky, prosím, hlasujte. Chiusa votazione elettronica. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 155 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania schválené. Kompromis 14 za. Proti. Tu sa zdržal hlasovania schválené. 161 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania schválené. 162 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Prosím, hlasujte. O 162. Hlasovanie teraz končím. Zamietnuté. 163 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 164 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 165 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 166 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 167 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 168 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, ITRE 3 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, kompromis 16 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, kompromis 12 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, návrh 176 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 177 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 178 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 182 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 13 v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Kompromis 13. Prvá časť. Za. Proti. Tu sa zdržová hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. Tu sa zdržová hlasovania schválené. 179 za, proti, tu sa zdržovala hlasovania, zamietnuté. 187 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? 189 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? Kompromis 17 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? 191, 192 identické za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? 194 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, zamietnuté. 195 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, zamietnuté. 196 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, zamietnuté. 197 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, zamietnuté. 198 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania, schválené. 199 za, proti. Tu sa držovalo svania schválené. 200, 201, 202 za, proti. Tu sa držovalo svania zamietnuté. 204 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 205, 206 identické za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 207 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 208 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 209 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 210 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 211 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 214 za proti, kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté, ústny návrh 1 za, proti, <clears throat> kto sa zdržoval hlasovania schválené, dvojka za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, návrh 3 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, 4 za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 5 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 6 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Teraz sa hlási kolega Lezing pred konečným hlasovaním. Ďakujem pekne za slovo. Chcem iba poukázať na to, že pre našu frakciu je toľko rozdielov e, s touto správou, že na, predložíme menšinovú alternatívnu správu. Dobre, to sme si poznamenali. Teraz konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Mm-hmm. Hlasovanie končím. Je to schválené 40 hlasmi, 6 proti. Blahoželám spravodajcovi. Onorevole Lisek, prego. Grazie, Presidente. Uh, I only would like to, to say thank you. Pán, pán Lisek. Chcel by som sa poďakovať všetkým členom výborov CDA a FETu, najmä tieňovým spravodajcom za prácu na správe. Ďakujem. Grazie della cortesia. Eh, aspettiamo due minuti. Ďakujem, je to od vás láskavé. Počkáme zo pár minút, kým eh, sa k nám dostaví pán Sikorsky, minister zahraničných vecí Polskej republiky. Ďakujem. Dear colleague, please sit down. Kolegovia, pousádzajte sa, prosím. Začneme. Chcel by som privítať polského ministra obrany Radoslava Sikorského, ktorý nás navštívil poprvýkrát na výbore AFET. Pán minister, ste tu, aby ste k nám prehovorili a hovorili o rozširovaní, o politike rozširovania, o prioritách polského predsedníctva. No a okrem toho vieme, že je jednou z nich vytvorenie e, Európskeho fóru pre demokraciu. Takisto očakávame správu zo 14. novembra z, z Rady ministrov zahraničných vecí prebehli závažné diskusie o Afganistane, o južnom susedstve, o Iráne a ďalších veciach. Viem teda, že času nie je veľa, nechcem nikoho zdržiavať a chcem požiadať, aby ste podľa možnosti dodržali e, čas 15 minút, aby sme potom mohli ešte klásť otázky. Ďakujem. E, pán predseda, stení poslanci, som rád, že som sa s vami mohol stretnúť vo februári a som rád, že sa môžem s vami stretnúť ešte mesiac pred skončením polského predsedníctva. Ako viete, že sme na náročnom bode vývoja Európskej únie, ale našim riešením problémov je viac Európy. Sme presvedčení, že sme k tomu už prispeli. Napríklad uzavretím rokovaním Sixpacku. Počas e, Európskej rady a samity eurozóny sme posilnili riadenie. To znamená zvýšenie kapacitu, kapacity e, eurovalu, čím sa vymedzila štruktúra riadenie eurozóny a rekapitalizácia bankového sektoru, čím sa EÚ stáva kredibilnejšia, konkurencieschopnejšia a silnejšia. No a východiskovým bodom toho je posilnenie eurozóny. Ale ďalším bodom je rozšírenie nášho spoločenstva. Znamená to ambicioznejšiu politiku susedstva, vrátanie sú, sused, južného susedstva a Európskeho fondu a takisto aj energetického spoločenstva. Za ostatné týždne mnohí hovorili o rozšírení Európskej únie ako zdroj našich súčasných problémov a ja musím povedať úprimne, že eh, s touto analýzou nesúhlasím. V roku 2004 vstup 12 nových členských štátov prispel k blahobytu a k prosperite starých členských štátov, ako aj v nových členských štátoch. Podľa výpočtu obchodný obrad medzi západnou Európou a novými členskými štátmi sa e, zvýšil na trojnásobok a prispel minimálne k polpercentnému rastu a HDP vo všetkých členských štátoch. Môžete argumentovať aj opačne. Teda, že tým, že sa zvýšil trh, zväčšil sa trh, znamená to, odsunul deň zúčtovania. Teda, že si môžeme dovoliť štát sociálneho zabezpečenia. Sme radi, že Európsky parlament eh, necháva práve politiku rozširovania ako prioritu. Máme pred sebou asociačnú dohodu s Chorvátskom a dúfam, že parlament bude súhlasiť s jej podpísaním. Európa je perspektívou ostatných krajín na západnom Balkóne a dúfam, dúfam, že tieto krajiny potrebné podmienky splnia. V októbri sme uzavreli e, ďalšie dve kapitoly rokovaní s Islandom. E, chceme naďalej pokračovať a napredovať. A takisto sledujeme rokovania s Tureckom. Ako viete, Ankara by mala splniť kritéria, ktoré Európska komisia zadefinovala. Tí, ktorí ešte nemôžu vstúpiť do Európskej únie, majú európske susedstvo vrátanie južného partnerstva. Sme spokojní eh, so summitom v, vo Varšave o južnom susedstve a o východnom partnerstve. prebiehajú rokovania a sú snahy liberalizovať vízový režim. V oktobri um, ste ministrovi Guščenkovi povedali svoje názory na vývoj na Ukrajine. Viete, že odsúdenie Julie Timošenkovej neprispelo k uh, imidžu demokrati v tejto krajine. Podpis asociačnej dohody môže byť e, príliš cenným nástrojom na to, aby sme o to prišli. A chceme, aby také niečo presvedčilo ukrajinské orgány. Potrebujeme e, dohody s Gruzinskom a Moldavskom v oblasti obchodu. Moldavsko a Ukrajina pracujú na dohodách o vízach a majú byť odmenené za svoje úsilie. Je treba um, odstraňovať korupciu, zvýšiť um, právny štát. To chceme od východných partnerov. Akadémia verejnej správy vo Varšave pre východné partnerstvo k tomu má pomôcť. Naši najproblémovejší partnery tým patrí Bielorusko. 19. novembra minulého roka, decembra žiaľ, došlo k problémom. Žiaľ, miesto toho, aby sa vláda a občianská spoločnosť zbližovali, oddialili sa navzájom ale dúfame, že to nebude tak na veky. Treba udržiavať naše sankcie na jednej strane, ale na druhej strane treba mať nástroje, aby sme podporili zmenu správania sa. Preto veríme v balík pomoci pre budúcu demokratickú eh, republiku Bieloruska, ktorý bude na mieste, keď sa Bielorusko dostane naozaj spolahlivo na cestu demokracie. Bude mať program reforiem a na to je určený balíček pomoci Európskej únie, aby sa Bielorusko e, demokratizovalo a bola podporená e, občianská spoločnosť. A vy budete mať podľa mňa e, dôležitú úlohu v zostavovaní takýchto podmienok. Takisto chceme pomôcť Rusku, aby sa europeizovalo, približilo k Európe a bolo bližšie k Európskej únii. V spoločnom polsko-nemeckom liste sme toto vyslovili vysokému ruskému predsedníctvu. Chceme podporiť Levi Eštonovú e, v jej úlohe v zahraničnej politike. Chceme podporovať e, Eh, rusko-európske vzťahy a to sme vyjadrili na ostatnom, ostatnej rade. Máme veľkú zodpovednosť a dúfame v príležitosti. Pristúpenie Ruska do VTO je kladným krokom. Um, ehm, Rusko-gruzinské vzťahy dúfame uh, sa upravia Kalinská oblasť znamená európsku dividendu aj pre Európu, aj pre Rusko. Podporia sa kontakty medzi ľuďmi a majú sa dodržiavať štengenské do, štandardy. Podporí sa obchod, cezhraničný obchod, čo bude dobrým znakom. Má to ísť v zmysle nariadenia 1931 z roku 2006. Dúfame, že Kalinická oblasť je výnimkou a väčšina členských štátov EÚ podporuje navrhovanú zmenu a dúfame aj v podporu parlamentu. Európsky parlament má o tom hlasovať a potom Európska, e, e, Európska rada uzavrie rokovania a dúfam, že sa to stane do konca polského predsedníctva a budeme môcť s Ruskom podpísať dohodu o malom pohraničnom styku v budúci mesiac. Samozrejme, pri určitých podporách nezabúdame na zachovanie hybnosti v Severnej Afrike a osobne vzhľadom na ostatné udalosti. Chceme, aby európska politika susedstva pomohla um, zvyšovať prosperitu a blahobyt. Budeme to môcť robiť ešte efektívnejšie, keď budeme mať Európsky fond pre demokraciu. Tento flexibilný nástroj nám umožní rýchlo podporiť mierový zápas o potrebné zmeny. Potrebný, posledný list eh, spolu s Lady eh, Ashtonovou eh, ustanovuje určit, určité podmienky pre fungovanie tohto fondu. Tento fond majú ísť, má ísť z prostriedkov európskych inštitúcií a členských štátov. A túto deklaráciu o jeho fungovaní podpísali tie popredné európske e, členské štáty a európske, inšti, členské, e, európske inštitúcie, inštitúcie. Naozaj vítam e, vklad Európskeho parlamentu do diskusí o zriadení Európskeho fondu pre demokraciu. No a napokon Polsko prispieva k externému rozmeru energetickej politiky EÚ a vítame silný hlas EP v tejto veci. Európska e, energetická zmluva má byť posilnená v diskusii s našimi susedmi, najmä pokiaľ ide o vstup Turecka a Gruzinska, Azerbajdžanu do tohto spoločenstva. Ide o e, zdroje plynu, trasy dodávok plynu do Európy. A je to veľkou súčasťou budovania južného koridoru. Ako som naposledy hovoril s vami, chcel by som tiež preskúmať e, možnosti príbrežného plynu, tzv. shell gas. E, táto ťažba má napomôcť snahám v riešení klimatických zmien a zásobovania energiami. Toľko k dnešnému zhrnutiu o plánoch polského predsedníctva. Ja dúfam vo vašu pokračujúcu podporu. Ďakujem. Thank you. Grazie, signor ministro. Iniziamo il dibattito. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Začneme hneď otázkami. Mnohí kolegovia požiadali o slovo. Prepačte, že každý slovo nedostane, pretože čas je obmedzený, ako obvykle. Pani Slafanka, dve, minú- dve minúty, koordinátor e, skupiny EPP. V mene EPP vás vítam na našom stretnutí, sedím oproti vám. Naozaj ďakujem za informácie a mám niekoľko otázok. Pred pár mesiacmi, keď sa začínalo vaše predsedníctvo, ste urobili niekoľko vyhlásení ohľadom vzťahov Polska a Španielska. Tie vyhlásenia neboli práve priateľské. Aké je teraz vaše stanovisko k zavedeniu osobitných sankcií E, voči Bielorusku. Chcem sa vás tiež spýtať na termíny stiahnutia e, sa z Afganistanu. EÚ sa má stiahnuť odtiaľ od, e, v roku 2014. Chcete tento dátum dodržať alebo budú zmeny? keďže ste ministrom zahraničných eh, vecí a aj ministr, nie ministrom eh, obrany. Hovorili ste o bezpečnosti a otázkach obrany. Mohli by ste, prosím, vyhodnotiť, aké nádeje a plány máte do budúcnosti v rámci novej vlády a mohli by ste nám uviesť, teda čo od toho čakávate, Ja chcem vás vyzvať, aby ste spolupracovali s 150 členmi Európskeho parlamentného zhromaždenia. Máme tu príslušného komisára. Bolo by škoda, keby sme nemali žiadneho zástupcu z rady. Boli by sme radi, keby ste vy alebo váš kolega sa k nám pri, spojili. Ďakujem. Ďakujem, pán Salafranka. Pán Vigenen, koordinátor socialistov. Kolegovia, pán minister, v prvom rade ďakujem vám osobne aj polskému predsedníctvu, že v čase, keď každý hovoril o ťažkostiach v EÚ a že EÚ sa rozpadá, vy ste začali hovoriť o tom, že je potrebnej viacej Európy, že treba viac integrácií v Európe na riešenie krízy a že treba dať budúcnosť krajinám. Nielen členom Európskej únie, ale aj susedom a dať nový smer, nové smerovanie našej práci, najmä v oblasti hospodárstva. Takže s tým súvisí moja prvá otázka. Máme dosť obavy z určitých trendov v rade, ktoré ukazujú, že nadšenie z rozšírenia ako keby upadalo. Mohli by ste nás v tomto zmysle poinformovať, kam smerujeme, kam kráčame, aký je všeobecný trend v oblasti rozširovania na rade. No a okrem toho, povedzte, aká je súčasná situácia pokiaľ ide o pristúpenie Srbska a Čiernej hory. No a chcem sa spýtať aj na Egypt. Sú nejaké naliehavé iniciatívy, ktoré EÚ plánuje v súvislosti so súčasným dianím v Egypte? Ako by Európska únia mohla prispieť k obnoveniu pokoja a demokratických reforiem v Egypte, najmä v súvislosti s voľbami ktoré majú začať vlastne už tento týždeň. No a napokon mám poznámku, ktoré sa týka bridlicového plynu. skupina socialistov s tým práve nie je veľmi spokojná, nie je vôbec značená predstavou, že bridlicový plyn má byť e, témou roz, rozhovorov v Európskym parlamentom a v Európskej únii. My si myslíme, že tento plyn predstavuje veľké ekologické nebezpečie. Ďakujem. Pán Dav, dve minúty. Pán predseda, prajem všetkým dobrý deň. E, dobrý deň, pán minister. EÚ e bol hlavným signatárom listu piatich známej peťky Katarín Eštonovej bezpečnosti v európskej politike. Vy ste sa zasadili o to, aby bol zaznamenaný väčší pokrok a aby boli uplatnené ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Akú odpoveď ste dostali? A prebieha v tejto veci korešpondencia? Ehm, budeme aj my môcť byť signatárom? A myslíte si, že je vhodné hovoriť už teraz o zmenách zmluvy? Čo by ste povedali k celkovým úpravám v Lisabonskej zmluvy týkajúce sa spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky? V rámci rokovaní o zmluve myslíte si, že môžeme poslať politických zástupcov za pani Catherine Ashtonovou? Ďakujem, pán Dav. Teraz dostane slovo pán Atkins na dve minúty. Pán predseda, pán minister, ďakujem. Vítajte. Dve pripomienky. Uh, hovorili ste tu o Blízkom východe, hoci teda iba vo vzťahu k Egyptu, ale vých, Blízky východ, takisto Palestina, Izrael. Polsko má blízke vzťahy s Izraelom a uh, Chcel by som vedieť, či mm, sa vytvorí nejaký tlak na izraelskú vládu, aby pochopili problémy, ktoré súvisia s blokádou pásma Gazy, os- tie osídlenia, ktoré tam pokračujú aj v rámci rezolúcií OSN a aj skutočnosť samotná, že Európska únia je síce zúčastnená, ale nie hlavným hráčom, pokiaľ ide o riešenie problematiky v tejto oblasti. Či by ste sa teda mohli vyjadriť, pokiaľ ide o otázku štátnosti Palestíny, akým spôsobom by sme sa v tejto oblasti mali zachovať, pokiaľ ide o hlasovanie na UNESCO. A akým spôsobom budeme postupovať ďalej. Čiže to je tá všeobecná otázka ohľadne Palestíny? Zaujímali by ma vaše pripomienky. A druhá otázka je veľmi jednoduchá. Chce sa ešte Polsko pridať do eurozóny? Ďakujem pekne, pán Atkins. Pán Šulc, dve minúty. E, vítajte, pán minister zahraničných vecí. Vítame, vítame vás aj v mene politickej skupiny Zelených. E, Vítame vás v našom výbore, ďakujeme za politický prehľad, ktorý ste nám ukázali a za vašu angažovanosť, ktorú ste preukázali v tejto oblasti, to chcem zdôrazniť. Hovorilo sa tu o polsko-nemeckom liste, ktorý bol adresovaný pani Eštenovej a tam sa uvádza, že východné partnerstvo by sa malo prepojiť so strategickým partnerstvom s Ruskom ako tam, a hovoríte tam o nejakej novej dimenzii, o ne, novej východnej dimenzii zahraničnej politiky EU. Čo si pod tým predstavujete, čo pod tým chápete? V kontexte toho, že Rusko e, odmietlo sa zúčastniť na východnom susedstve, partnerstve a aj v kontexte toho, že Rusko ukazuje také veľmocenské zámery. Ako teraz hodnotíte situáciu na Ukrajine? Akú šancu dávate uzatvorení, respektíve ratifikácii zmluvy o pričlenení e, v tom zmysle, že sú tu ešte pochybnosti, pokiaľ ide o existenciu právneho štátu v Ukrajine. Čo sa robí konkrétne, pokiaľ ide o ten prípad Timošenkovej, respektíve pokiaľ ide o jej prepustenie? Ďakujem pekne, pán Šulc. Teraz dostane slovo pán Mejer, koordinátor za GUE. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Ja zastávam názor, že, že to tu vyzerá ako keby ste vôbec nemali záujem o tú európsku krízu, ktorú teraz máme. To ste jednoducho na to neupriamili pozornosť. A mali sme tu pred určitou dobou aj politiku susedstva, ktorá bola prehlasovaná za nástroj územnej celistvosti a vždy sa k tomu pripravil aj určitý finančný balíček, ktorý pomáhal novým členským štátom, aby boli schopné sa začleniť do tohto územia, ale teraz to jednoducho nie je možné, teraz to nefunguje a toto ďalšie rozširovanie nie je doplnené takýmto balíčkom pre súdržnosť a preto tu máme ako keby dvojrychlostnú Európu a tá naša politická skupina odmieta. Odmietame tu mať neregulovaný trh a Navyše tu ešte máme aj krízu. Myslím si, že politika susedstva musí byť nástrojom predovšetkým pre sociálno-územnú celistvosť a súdržnosť a nie, že tu teraz budeme budovať dve Európy, jedna, ktorá bude vysokorýchlostná, druhá menej rýchlejšia a budú tu jednoducho stále iba problémy. Myslím si, že politika susedstva musí byť náročnejšia, predovšetkým pokiaľ ide o asociačné dohody, pokiaľ ide o to, že kandidáti musia splňať a dodržiavať aj ľudské práva. Teraz sme videli štyroch mŕtvych na námestí. Takže Európska únia musí vyslať jasný signál, že je potreba zmeny ústavy a vojenská chunta jednoducho musí odstúpiť. A pokiaľ ide o Kosovo, tak pokiaľ ide o správu Martina, ktorú sme počuli, tak tam sa hovorí o, o vzťahoch, ktoré sú tu e, medzi tým proklamovaným ministrom Kosova. Takže aj to by ma zaujímalo, ako to vyzerá, pokiaľ ide práve o tieto vzťahy. A pokiaľ ide o Cyprus, tak tam by sme takisto mali byť náročnejší a požadovať od Turecka jasnejšie, aby prestalo kolonizovať, kolonizovať a okupovať sever Cyprusu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Tančok, predseda podvýboru pre bezpečnosť a do, obranu. Ďakujem pekne, pán minister. Ja nadviažem na to, čo povedali kolegovia Sala Franka a Dav, čo sa týka e, politiky obrany, e, spoločnej politiky obrany. Polské predsedníctvo hovorilo o ambíciách, ktoré uvítal tento parlament, čo sa týka e, bezpečnostnej politiky, tak na operatívnej úrovni a zvyšovaní kapacít bolo to potvrdené 14. novembra na Rade pre zahraničné veci, teda, že je tu e, istá blokáda, dalo by sa povedať ideologická. Je za tým jedna z 27 krajín, ale žiaľ, tieto ambície e, sa teda e, nebudú môcť konkretizovať. Ak aké pragmatické, realistické spôsoby vidíte vy na to, aby sa veci posunuli e, vpred? Je tu e, kríza v Líbii a e, finančná kríza a kvôli tomu je dôležité spájať naše úsilie v tejto oblasti. Takže bol by som rád, keby ste nám povedali, ako ďalej. Grazie, onorevole Danjan eh, darei la parola al signor Ministro, se gentilmente può stare nei dieci minuti possiamo amministrare al meglio il nostro tempo. Grazie. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za otázky. Dúfam, že si uvedomujete, v akej ťažkej situácii som, pretože ja nie som vysoká predstaviteľka. Takže aj v tomto kontexte, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, som zviazaný v rámci toho priestoru, ktorý mám k dispozícii v kontexte predsedníctva. Takže je to dosť ťažké, takže zodpovedám na vaše otázky iba z kontextu alebo z pozície predsedníckej krajiny a aj z pozície ministra zahraničných vecí Polska. Teda budem prezentovať stanovisko našej krajiny. Myslím si, že pán Danžan odpovedal na otázku pána Dafa. Pokiaľ ide o to, o to financovanie. Polsko chcelo ísť rýchlejšie a ambicioznejšie a myslím si, že by sme jednoducho mali preskúmať čo možno najviac možností zosietenia, zoskúpenia prostriedkov práve v tomto období, kde sú jednoducho robené škrty aj v oblasti obrany. Európska agentúra pre obranu identifikovala zhruba 15 oblastí, kde môžeme efektívnejším spôsobom využiť finančné prostriedky. Začnem teda odzadu a prepracujem sa smerom k tým prvým otázkam. Súhlasím s pánom Majerom, že potrebujeme nájsť riešenia e, v kontexte Európy 27 členských krajín a že musíme posilniť komunitárne postupy v našich inštitúciách. My ako predsednícka krajina a predsedníctvo ako také, my dozeráme na to, aby sa dodržiavali komunitárne metódy a zmluvy, takže v tomto s vami súhlasím. A Želal by som si, že by som mohol povedať, že eh, finančné trhy by boli nám priaznejšie naklonené. Bill Clinton sa pýtal, že čo by chcel, pýtali sa pána Clintona, že čo by chcel byť, keby sa znovu narodil. No a povedal, že by chcel byť hlavným predstaviteľom trhov, pretože by mohol ovládať celý svet. Ale myslím si, že všetci musíme si požičiavať peniaze, bohužiaľ, a v tomto zmysle sme všetci závislí v tomto zmysle sme všetci závislí, pretože trhy jednoducho hodnotia našu dôveryhodnosť a preto som skutočne píšný na skutočnosť a to som uviedol, že napríklad v Polsku máme určité opatrenia, ktoré môžu posilniť našu dôveru. Pokiaľ ide o polskú menu, nie je to nejaký problém, pokiaľ ide o dôveryhodnosť našej E, meny, takže žiadna finančná inštitúcia zatiaľ neutrpela, pokiaľ ide o dôveryhodnosť a máme aj konzistentný rast každý rok. Avšak predsa len naša nová vláda predstavila balíček opatrení, ktoré ďalej posilnia náš finančný sektor, naše financie a my sme jednoducho to akceptovali. Zvýšime aj vek odchodu do dôchodku pre ženy a mužov na vek 67. To znamená, že ženy budú chodiť do dôchodku o 7 rokov neskôr, tak si viete predstaviť, aké to je zhruba populárne. A my sme sa zaviazali splniť aj kritériá, pokiaľ ide o vstúpenie do eurozóny. Podporili sme to tu na v parlamente, v tomto Európskom parlamente. To samozrejme bude pre nás predstavovať veľmi úzkú kontrolu e, z európskej úrovne, pokiaľ o naše financie. Áno, my chceme vstúpiť do eurozóny, my sme sa tomu zaviazali a my vstúpime do eurozóny, keď bude čas, keď nastane pravý čas, keď jednoducho vyhovieme všetkým podmienkám. As regard, Mr. Schulz, as regard... Pokiaľ ide o otázku pána Šulca, pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom, myslím si, že na to potrebujeme pevný právny základ. A preto sme očakávali a dúfali, že komisia zrýchli rokovania, pokiaľ ide o dohodu o partnerstve a spolupráci, nakoľko dostala jednomyselný mandát. Hovorili sme o tom, aj na Rade ministrov zahraničných vecí a ten odklad, časový odklad, ktorý tu bol, tu súvisí aj s Ruskom, takže budeme môcť postupovať. Dúfam, že to bude skutočne ambiciózny a detailný dokument, ktorý podpíšeme všetci, aby sme jednoducho vedeli, čo môžeme jeden od druhého očakávať. A pokiaľ ide o Ukrajinu, dohoda o pričlenení dúfame, že transformuje Ukrajinu. Ukrajina bude musieť prijať 60 aký komunitér do vlastnej legislatívy. To znamená, je to veľká cena pre Ukrajinu, ale veľká cena aj pre Európsku úniu. Ja som osobne presvedčený o potrebe integrity tohto negociačného procesu. Ak by sme negociovali a rokovali o autách, ale a nákladných autách, alebo o miestach, menách pôvodu, tak to by predstavovalo, že ako náhle by sme začali takéto rokovania, tak Európsky parlament a komisia a rada budú musieť kontrolovať celkom detálne a konzekventne, do akej miery Ukrajina dodržiava tie podmienky, ktoré boli takým, by boli takýmto spôsobom stanovené v asociačnej dohode. Aj pokiaľ ide o otázky demokracie a právneho štátu, ale na to, aby sme jednoducho pomohli Ukrajine, aby sa dostala k takýmto štandardom, musíme jednoducho ich podporovať. To znamená, musíme začať rokovania o tejto dohode a očakávame, že Ukrajina urobí všetko preto, aby to bolo z politického hľadiska možné. A iste viete, že to, to vyžaduje veľké diplomatické aktivity. Ja osobne vycestujem do Ukrajiny dnes po obede. A pokiaľ ide o otázku pána Atkinsa, pýtal sa na nátlak smerom na Izrael. Bohužiaľ, tu sa asi budete musieť opýtať pani Eštenovej. Ja môžem odpovedať iba ako minister zahraničných vecí Polska. Polsko eh, v 88. uznáva Palestínu a my sme hlasovali na UNESCO v súlade s tým, čo od nás očakávala Kety Eštonová. To znamená, zdržali sme sa. A myslím, že som zodpovedala aj na otázku pána Dafa. Pokiaľ ide o tých politických predstaviteľov, oznám jednotlivé detaily, ale jednoducho nemôžem sa teraz k tomu momentálne vyjadriť. A ja však môžem povedať, že podporujem váš návrh, pokiaľ ide o to, aby sme mali taký európsky zoznam ktorý by súvisel s voľbami do Európskeho parlamentu, takže dúfam, že nájdeme aj podporu. A pokiaľ ide o otázku pána Vigenina, ten sa pýta na rozšírenie. Áno, Srbsko má rozhovory s Kosovom a myslím si, že takýmto spôsobom sa bude môcť poskytnúť kandidátsky štatút blízky, blízkej dobe a skutočne sa snažíme, aby sme dosiahli pozitívne rozhodnutie, pokiaľ ide o započatie rokovaní s Čiernou horou. Polsko je silným podporovateľom završenia tejto celej problematiky a e, sme za integráciu Západného Balkánu. Pokiaľ ide o Egypt, myslím si, že Egypt je tým dokonalým príkladom toho, prečo potrebujeme Európsku nadáciu pre demokraciu, pretože ako viete, naše inštitúcie pracujú dosť pomaly. A tie postupy, ktoré potrebujeme, sú skutočne komplexné. Častokrát to netrvá iba mesiace, trvá to celé roky. A preto potrebujeme autonómnejšiu inštitúciu, ktorý by, ktorá by jednoducho zakročila oveľa rýchlejšie, ktorá by mohla zakročiť v mene mimovládnych organizácií, ktoré nie sú podporované zo strany režimov v nedemokratických krajinách. Nič nám nepomôže mať dobre financovanú politiku, ak môžeme takýmto spôsobom pomôcť iba oficiálne zaregistrovaným mimovládnym organizáciám, pretože toto vlastne diktátorom dá možnosť e, rozhodnúť o tom, komu môže Európska únia takýmto spôsobom finančne pomáhať. A preto potrebujeme takúto autonómnu inštitúciu, ktorú nie všetci si želajú rovnakým spôsobom. Takže eh, apelujem na vás, aby ste nám pomohli vytvoriť tento nástroj. Takisto som beriem na vedomie, že politická skupina socialistov nie je entuziastická, pokiaľ ide o otázku plynu. Ale myslím si, že každá forma ťažby takéhoto plynu prináša so sebou aj uh, problémy súvisiace s životným prostredím. Musíme nájsť spôsoby, akým spôsobom by sme sa toho zhostili pozitívnym spôsobom, ale akým spôsobom by, to, by sme to príjmali, ak by napríklad Polsko prešlo z tepelnej energie, na ktorú na uholnú energiu sme teraz mm, odkázali v miere 96%, ak by sme prešli na inú akým spôsobom by sa to prejavilo. Takže viete, ako to je, pokiaľ ide o vyvažovanie rizík. A myslím si, že celé to je v prospech tohto typu plynu a jeho ťažby. A musíme jednoducho brať do úvahy, že sa týmto smerom uberáme. Je to globálny fenomén. Už v Spojených štátoch amerických je to momentálne veľký priemysel, ale otázkou zostáva, či Európa bude v tej vodcovskej pozícii, pokiaľ ide o využitie tejto novej technológie a zabezpečí zároveň, že to bude aj bezpečná technológia, alebo necháme iných predbehnúť nás. A pokiaľ ide o otázku Afganistánu, tam sa môžem vyjadriť iba z pozície ministra zahraničných vecí a bývalého ministra obrany v Polsku. Išli sme do toho spoločne v aliancii v kontexte NATO. V roku 2014 sa máme stiahnuť. Pokiaľ ide o Európsku úniu, myslím, že by sme mali e, navýšiť tie naše záväzky rozvojovej pomoci úmerne k tomu, akým spôsobom budeme tie vojenské záväzky e, postupne limitovať. Nechceme sa dostať do syndromu 90. rokov, kedy Afgánci mali pocit, že sme ich jednoducho opustili a že sme ich nechali samých, ponechali samých na seba. Myslím, že to bola tá prvá otázka, ktorá sa spýtala aj pani Eštonová. A ja som v jej mene navštívil Pakistan a Afganistan a takisto som v jej mene navštívil aj Istanbul navštívil stretnutie o Istambule v Afganistane a myslím si, že potrebujeme dostať tomu nášmu mandátu v kontexte dlhodobej dohody a mali by sme to urobiť čím skôr a dúfam, že sa nám podarí oznámiť to 5. decembra v Bone. Takže vidím, že ten časový limit, ktorý som mal, mi vypršal, tak ešte pánovi Frankovi poviem, že Polsko má výborné vzťahy so Španielskom a dúfame, že budeme pokračovať v týchto vzťahoch nezávisle od toho, kto bude e, vo vedení. Ďakujem pekne, pán minister. Ideme na druhé kolo otázok. Musím obmedziť e, rečnícky čas na minútu a pol, aby sa dostali k slovu všetci tí, ktorí sa o slovo prihlásili. Najskôr predseda delegácie zodpovednej za Západný Balkán. Ďakujem pekne, pán minister, vítajte na našom výbore. Niekoľko pripomienok k rozširovaniu. Všetci vieme, že Polsko e, sa zasadzuje za rozširovanie a vy ste to potvrdili vašimi činmi. Ja s vami úplne súhlasím. Úplne vás e, podporujem v keď hovoríte, že ste proti tým, ktorí tvrdia, že e, rozšírenie je dôvodom e, súčasných problémov v EÚ. Opak je pravdou. Vy ste e, to dokázali tými štatistickými údajmi, ktoré ste tu citovali. 2011 je rokom, kedy ešte stále môžeme dosiahnuť istý pokrok pri rozširovaní. Prizveme čoskoro Chorvátsko. Ja dúfam, že aj e, Polsko si bude môcť pripísať isté zásluhy v tomto e, procese ako predsedajúca krajina. Ale máme ďalšie krajiny, napríklad Čierna hora a Srbsko. Čiastočne ste už o tom hovorili, ale si myslím, že úsilie e, týchto krajín a ich konkrétne kroky musia byť e, lepšie ocenené, malo by to byť odzrkadané v záveroch rady. A potom je tu Macedónsko, to čaká podľa mňa už príliš dlho vôbec, aby sa začalo rokovanie o pristúpenia. Potom Albánsko, Kosovo, e, Bosna, Hercegovina. Myslím si, že tieto krajiny by minimálne mali byť e, podporené, aby sa priblížili k EÚ. A pán minister, položím vám nasledovnú otázku. Aké aké závery rady by ste si vy osobne želali, ktoré by sa vám e, páčili pri budúcom rozširovaní. Ešte jedna veta, pán e, minister, my si ceníme fakt, že Polsko využilo svoje predsedníctvo na to, aby spropagovalo svoju krajinu. E, boli ste naozaj veľmi prítomní a nám sa to páčilo. Ďakujem pekne. Pán e, Kukan, pán e, Svoboda, e, predseda pracovnej skupiny pre Balkán. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Ja som bol spravodajcom pre Chorvátsko a môžem vám povedať, že hlasovanie bude veľmi pozitívne. Na výbore AFED bolo 60 hlas, hlasov za, iba jedno e, zdržanie sa, jeden hlas proti, takže to je jasné. Myslím, že ten, tomu podpisu už nič nestojí v ceste. Ja budem budúcim spravodajcom pre Rusko a preto mám pre vás jednu stručnú otázku. Viete si predstaviť, že po podpísaní e, e, dohody z VTO a po samite bude e, e opäť vôľa hovoriť s Ruskom o budúcej e, dohode o partnerstve a pridružení. Myslím si, že by sme naozaj mali znova nakopnúť celý tento proces. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Pán Tanok, e, koordinátor skupiny OCR. Vážený pán minister, nadviežem na to, čo povedal pán e, Kúkan, e, rozširovanie e, smerom na západný Balkán, hlavne vyhliadky pre Čiernu horu. Ja som spravodajcom pre túto krajinu, budem sa venovať nadchádzajúcich pár mesiacov a keď Grécko stiahne svoje veto voči Macedónsku a budú sa môcť začať rokovania, Macedónsko je kandidátskou krajinou už 7 rokov, je to naozaj zaražajúce a nerozumiem, e, prečo e, sa nemôže pokračovať na tejto ceste integrácii. A ešte jedna e, vec, možno, že by ste sa mohli vyjadriť skôr ako polský minister zahraničia. Týka sa to skôr záležitosti vo vzťahu z OSN. Ako vidíte vyhliadky na úspech vo veci zjednotenia Cypru. Myslíte si, že by bolo vhodné e, vyvíjať natlak na Turecko, ktoré je dosť nepružné v tejto veci? E, malo by dokázať dobrú e, vôľu a mala by tu byť dobrá vôľa. Ďakujem pekne, vážený pán Tanok, pán Brantner, koordinátorka Zelených. Ďakujem pekne. Chcem sa a ja poďakovať za prítomnosť. Eh, hovorme o Sýrii, trošku to tu absentuje. Myslím si, že je tam veľmi zložitá situácia a na bezpečnostnej rade e, Rusko hlavne stojí v ceste e, rezolúcii. Vy ste už spomínali pristúpenie Ruska k VTO. Myslíte si, že by teraz bolo najlepšie to prepojiť a povedať, že ak chcete byť súčasťou VTO, možno by ste mali zvážiť váš postoj k Sýrii. Myslím si, že veľa e, možností inak nie je toto je spôsob, ako vyvíjať nátlak, pretože je nepriateľné, nepriateľný postoj Ruska k Sýrii. Takže Takže prečo nevyužiť tento moment? Ak chcete byť súčasťou VTO, tak prosím, zmente váš postoj. A ešte jedna vec, na ktorú sa chcem spýtať, týka sa to Bosny a ako plánujete budúcu misiu je tam e, naozaj veľmi nejasná situácia, žiadna stratégia. Ešte k Egyptu súhlasím e, s vami aj tá e, flexibilita pri vynakladaní prostriedkov. V prípade Egyptu to boli 4 milióny v prípade Tuniska 150 miliónov. Takže áno, ja som za Európsky fond pre demokraciu, ale závisí od toho, ako uh, uh, bude vyzerať. O tom ešte treba diskutovať. Ja sa obávam, že uh, bude to nejaká uh, nadácia ala Anna Lind, ktorá nebude mať veľký dopad priamo v teréne. Ďakujem pekne, pani Brantner. Pán Andižorž na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, v súlade s Lisabonskou zmluvou právomoci v oblasti zahraničnej politiky v EÚ e, boli e, presunuté na vysokú predstaviteľku Kety Ashtonovu. Ja sa preto chcem opýtať, aká, akú úlohu má v konečnom dôsledku uh, predsedajúca krajina, konkrétne Polsko, pri vykonávaní tejto zahraničnej politiky, aké máte vzťahy s pani Eštonovou, zohľadňuje vaše stanovisko a máte aj nejaké konkrétne príklady fungovania e, zahraničnej politiky v kontexte týchto nových právomocí. A ešte jedna otázka všetky kapitoly v kontexte pristúpenia Turecka sú uzavreté, žiadna neostala otvorená a preto sa pýtam, či by ste nám mohli niečo oznámiť alebo e, vysvetliť, prečo EÚ e neurobila žiaden ústupok vo vzťahu s Tureckom v porovnaní s ostatnými kandidátskymi krajinami. Ďakujem pekne, pán Di Giorgio pán Brok, koordinátor pre EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, stručne. Ja súhlasím úplne s pánom ministrom, teda, že naozaj musíme lepšie e, rozvíjať demokraciu v diktatorských krajinách. Máme e, síce finančné prostriedky, ale zatiaľ sa nám to veľmi nedarí. Nevyužili sme všetky príležitosti, pretože je tu veľmi e, silná byrokracia na komisii. Je to e, katastrofa, týka sa to Severnej Afriky aj iných a taktiež, čo sa týka tej nadácie, tu naozaj sú aj isté právnické otázky. Ja vás chcem podporiť E, na za, e, čo sa týka nejakého spoločného riešenia. Je tu zatiaľ e, blokáda, čo sa týka postoja k Rusku. Ja si myslím, že by sa nám to mohlo rýchlo podariť zmeniť, pretože my máme dosah aj na rozpočet. Myslím, že by sme mali jasne povedať, že tú miliardu eur by sme mohli účinnejšie, flexibilnejšie využiť e, v porovnaní so súčasnými byrokratickými postupmi komisie. E, mali by sme nad tým porozmýšľať predtým, ako rada príde s nejakým riešením. Aspoň pre moju frakciu by to bolo niečo, čo by stálo za zváženie. A v takomto zmysle podľa mňa vystúpila aj kolegyňa Brantner. Ďakujem pekne, pán Brok. Teraz e, do, dostane slovo e, kolega Paleckis na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Vy ste hovorili o Bielorusku a ja s vami súhlasím, pokiaľ ide o sankcie a e, podporu občianskej spoločnosti európska e, taktika je správna, ale e, potom je tu otázka e, uvoľnenia vízového styku s Bieloruskom. Boli podstúpené isté kroky. Takáto, takéto uvoľnenie predpoklada aj lepšiu komunikáciu s občanmi Bieloruska, ale je to tu zatiaľ trochu zablokované. Ďakujem pekne. Teraz pán Preda na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda ak dovolíte dve otázky, ktoré sa týkajú vašich e, dvoch právomocí. Mm, vy e, ste predstaviteľom predsedajúcej e, krajiny. Chcem hovoriť o Islande. Je naplánovaná konferencia na 12. decembra. Ja sa vás chcem opýtať, koľko kapitol podľa vás bude otvorených v tento deň a teraz sa obraciam na vás ako na ministra zahraničných vecí Polsko. Týka sa to Podnestierska. E, pred pár mesiacmi bolo počuť hlasy, ktoré hovorili, že pokrok v tejto záležitosti je na dobrej ceste, ale dnes musíme skonštatovať, že nejaký pokrok nenastal. E, ste optimista, alebo ako vy vidíte túto situáciu? Ďakujem pekne, pán pra, predá pán Lízek. Nik ešte nehovoril po polsky doť, zatiaľ, takže ja to spravím. Vážený pán minister, myslím, že vás neprekvapí, ak sa vás budem pýtať na Gruzínsko. Minulý týždeň sme schválili e, dosť jednoznačnú správu, ktorá e, sa obracala na pani Eštonovu, aby postupovala ofenzívnejšie vo vzťahu s Gruzínskom. Ale je tu otázka náhorného Karabachu, to je veľmi dôležitá otázka, tak ako otázka Moldavská, Podnestierska. Všetko toto si e, vyžaduje našu iniciatívu, aby sme ukončili tieto e, konflikty. Dokonca aj naši spojenci, Američania si myslia, že tieto problémy musíme e, vyriešiť európsky v kontexte Európy. Súhlasíte s tým? Myslíte si aj s pani Eštonovou, že môžeme krok po kroku vyriešiť tieto jednotlivé zmrazené ozbrojené konflikty. Ďakujem pekne. A teraz na záver tohto kola otázok pani Boskur na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán minister. Ak dovolíte, mám na vás tri otázky. Najskôr Afganistanu a vonkašia služba viete, o tom, že bol urobený istý film o e, podmienkach e, e, uväznených žien v Afganistane, ale nakoniec e, to bolo zastavené cenzúrou. Ja sa chcem taktiež spýtať, ako treba viac zapojiť Turecko do našej energetickej politiky. Ja to podporujem, ale keď sa pozrieme na jednotlivé právne reformy, e, v Turecku, tak potom je zjavné, že niektoré kapitoly, ktoré sú zablikované a mali by byť otvorené, netýka sa to iba tých, ktoré súvisia s Cyprom, ale aj iných. Ja myslím, že sa treba zamyslieť nad celým rokovacím eh, procesom a taktiež, čo si myslíte o Bosne Hercegovine. Veľa sa toho nedeje, je veľmi dôležité, aby tieto krajiny ostali e, zapojené do tohto procesu, netreba na ne e, zabúdať spolu so zvyškom Západného Balkánu. Ďakujem pekne pani Boskurt a teraz dostane slovo pán minister až do konca zhruba 15 minút. I'd like to thank Mr. Kukan for kind... Chcel by som poďakovať pánovi Kukanovi za jeho príjemné slova o polskom predsedníctve. Dúfame, že budúci mesiac sa Srbsko stane kandidátskou krajinou a s Čiernou horou sa začnú rokovania. Čo sa týka Macedónska, to bola ďalšia otázka. Keď Grécko zruší, stiahne veto ohľadom rokovania o Macedónsku. Dúfam, že sa nemýlim. Neviem teda. Pán Svoboda sa pýtal na vzťahy s Ruskom. Plne súhlasíme. PCA2 má byť základom vzťahov. Je tu totiž nebezpečenstvo, že budeme hovoriť o partners, partnerstve a modernizácii. A to je naozaj poéziou. možno každý myslí iné pod pojmom modernizácie. My si myslíme, že to ide o inštitúcie, pokiaľ sa týka o modernizáciu, o inštitúcie vlády, občanov. No a niektorí v Rusku si to môžu predstavovať naozaj tradičným spôsobom, napríklad um, pokrok v technike, technológii, najmä vo vojenské technológii, a to je príliš úzké chápanie. Potrebujeme podmienenie zrelé vzťahy s Ruskom. Musí to byť postavené na našom európskom chápaní bezpečnosti voči Rusku z hľadiska vojenského i energetického. Niektoré, niektorí susedia Ruska, najmä tí malí, majú historicky odôvodnené obavy tejto veci. A v našom liste e, pani Eštonovej sme e, zdôraznili, že naše zbližovanie sa s Ruskom závisí od toho, že Rusko nebude kráčať eh, cestou um, provokačnej um, obrannej politiky a že sa nebude eh, vyjadrovať o v rozmiestnení balistických striel, tak ako sme sa eh, dozvedeli nedávno, že takýmto spôsobom sa vyjadrovať vôbec nebude. A nebude takto konať. Čo sa týka Cypru, nebudem tu optimistom. Poviem, že bude úspechom, ak sa za nasledujúce týždne veci nezhoršia. Pán Tanak, um, existuje obava, uh, ohľadom vstupu uh, Turecka za predsedníctva uh, v čase predsedníctva Cypru a jednoducho každé predsedníctvo má mať rovnaké podmienky. Čo sa týka VTO a Ruska, um, bol by som, tešil by som sa tomu, ale nemyslím si, že to bude fungovať. Rusko chce vstúpiť do VTO, ale nie na to, aby robilo ústupky v ďalších oblastiach obchod svojou vlastnou uh, povahou je um, dvoj, seč, s mečom s dvomi čepeľami. Vieme, že um, Rusko zo svojej pozície neustúpi, pretože um, nepo, pretože sa uh, zmenil postoj Arabskej ligy. Uh, tiež by som mohol hovoriť pozitívnejšie. Čo sa týka Bosny, Môžem povedať iba toľko, že Polsko sa určite snaží maximálne. Určite máme svoji, svojich vojakov v Bosne a takisto máme e, policajtov v Kosove a e, sme účastníkom e, misie KFOR. Určite chceme robiť to, čo hlásame. Keby to robili aj iní, určite by bola situácia na Balkáne stabilnejšia. Určite sa budeme maximálne snažiť posilniť štátnosť Bosny. A v tomto zmysle, v tomto duchu Polsko podporilo Bosnu a miesto toho, aby sme sa stali sami kandidátom Bezpečnostnej rady v OSN, takže to bola naša obeď Pán Hadi Georgiou sa pýtal na vzťah, eh, vzťahy medzi eh, rotujúcimi predsedníckými krajinami a vysokou predstaviteľkou. Myslím, že som začal eh, precedens tým, že som zastupoval vysokú predstaviteľku podľa mňa išlo o významnú misiu v význam, na významnom území, teda v Pakistane a v Afganistane um, takto treba pokračovať. Takisto som predsedala stretnutiam s Uzbekistanom a ďalšími krajinami. Ale zmluva ponecháva vplyv predsedníctva v iných radách. Spoločne sme sa však rozhodli, že spojíme svoje sily v oblasti zahraničných vecí. Jednoducho robíme inventúru doterajších e, snách a vzťahov a, a bude to formou listu viacerých krajín o niekoľko dní práve na túto tému. Viacerí z vás sa pýtali na Turecko. Nemám dobré správy, ale ani, dobré, ani zlé správy. Poznáte že treba konsenzus a ten neexistuje. Ak som pána Broka pochopil správne, áno, potrebujeme e, dopracovať spôsob, ako vynaložiť ten veľký rozpočet na ľudské práva a demokratizáciu. Ale EED e, si nerobí nároky na nič z tých e, čiastok. Treba začať e, v malom a pokračovať vo väčšom. Keby ste vedeli ukázať príklad toho, ako viete urýchlenie konať, snáď by to bolo príkladom pre, ďalších, pre ďalšie inštitúcie. Pán Palecký sa pýtal na liberalizáciu víz s Bieloruskom rozumiem duchu tejto otázky. Totiž nemali by sme trestať občanov Bieloruska za to, čo robia e, orgány tohto štátu, ale samozrejme vizová politika je suverenou súčasťou e, politiky suvereného štátu a e, ťažko robiť niečo, nie, je nemožné nerobiť nič bez súhlasu úradov a najlepším dôkazom na to je skutočnosť, že sme podpísali a ratifikovali dohodu o e, malom pohraničnom styku e, medzi e, Bieloruskom a Polskom. Plne je to plne bolo ratifikované na polskej strane a som presvedčený, že aj na strane Bieloruska to nastalo, ale Lukašenko to ratifikoval a odložil to do zásuvky. Čo sa s tým dá robiť? Ja som urobil, čo som mohol. Najskôr som znížil cenu a potom vlastne zrušil poplatky pre e, naše e, polské víza pre bieloruských občanov a e, víza v Bielorusku pre našich občanov sa zvýšili o 400 Na to, aby to bolo pre všetkých občanov, treba ďalšie kroky a pokiaľ viem, naše inštitúcie ešte nedostali eh, reakciu od bieloruských orgánov. Zatiaľ, čo my sme konštruktívni, eh, Bielorusko ostáva eh, náročným partnerom. Iceland, uh, negotiating... Čo sa týka Islandu, otvorili sme 5 kapitol a myslíme si, že sa nám podarí uzavrieť tri už čoskoro. Podnestersko, to je náročná otázka. Viete, si, vieme si predstaviť cestu. Moldavsko a Moldavsko je skutočne energickou krajinou, akčnou krajinou, e, pokiaľ ide o e, reformy e, smerom k Európe a myslím si, že Moldavsko by sme mali odmeniť a naďalej sa pridržiavať politiky um, príslušnej iniciatívy a mali by sme primeť Rusko, aby bolo seriózne voči um, Moldavsku. Myslíme si, že je to taká skúška pre Rusko a jeho ochotu a schopnosť túto otázku vyriešiť. Myslím si, že by sme mali ten strategický dialog eh, posilniť medzi eh, pani Ashton a Lavarovom. Nielen preto, aby sa dialog zač- formálne začal, to už je, ale ten dialog musí niekam viesť. a zatiaľ čo Podnestersko je malým územím, má negatívnu schopnosť destabilizovať Moldavsko a Ukrajinu. A to je významné. Preto potrebujeme pomoc Ruska. A musíme mať schopnosť hovoriť ďalej ruským aj ukrajinským úradom. A tým odpadlickým orgánom, že súčasný stav nie je priateľný. A pán Lisek, blahoželám k správe. Chcel by som byť optimistom v otázke e, zmrznutých konfliktov, ale viete, čo chcem povedať. E, pri súčasnom vedení Ruska a Gruzínska je podľa mňa ťažké byť optimistom pretože nejde len o e, vzťahy medzi štátmi. Myslím si, že ide o osobné vzťahy. V Európskej únii by sme mali a určite urobíme maximum. Naša monitorovacia misia je vedená polským generálom. Afganistan je krajina, ktorú mám naozaj e, blízko pri srdci. E, Cestovala som tam pred 25 rokmi a moja knižka, prvá knižka je o Afganistane. A pokiaľ ide o Afganistan, máme dilemu. Poznáme situáciu žien v Afganistane. A tá určite nie je v súlade s našimi štandardmi. Dúfam, že súhlasíte že je oveľa lepšie, než kedykoľvek eh, v Afganistane bola. Osobitne oveľa lepšia než za uh, Talibanu. To je ten režim, od ktorého sme uh, Afganistan oslobodili. K Afganistanu máme dva filozofické prístupy, a ktoré vidíme um, protichodné. Na jednej strane chcem rešpektovať názory um, menšín a afgánskeho ľudu napríklad šítske menšiny. Na druhej strane chceme absolútne štandardy ľudských práv a zaobchádzania so ženami a ďalším, ďalšími, aby sa tieto normy e, zvýšili, aby teda ich uplatňovanie bolo na vyššej úrovni. Čo však, e, keď, ak niektoré menšiny v Afganistane e, chcú také práva, ktoré my považujeme za obmedzovanie práv ďalších, a to je zvláštne a to zo zásady. Afganistan neuveriteľne pokročil dopredu. A ja, ktorý túto krajinu navštívujem 25 rokov, si to uvedomujem. Viete, pred 25 rokmi bolo, bol Afganistan v roku 1300 zhruba. A odvtedy sa to naozaj veľmi zmenilo. E, nabádajme ich, ale uznávajme popri tom aj ten pokrok, ktorý Afgan- Afganistan zaznamenal. And I think you may also rest assured that as regards... Uh, no a čo sa týka štandard zaobchádzania so ženami, tu je uh, Lady eštonová naozaj aktívna a kladie na to veľký dôraz. Videl som ju v akcii. Bene, grazie, signor ministro. È stato un incontro... Ďakujeme pekne, pán minister. Bolo to s vami veľmi príjemné stretnutie. Budeme spoločne pokračovať v spolupráci aj v budúcnosti. Môžete počítať s našou podporou a s našim záujmom a s našou ochotou spolupracovať. Chceme vás podporovať vo vašich misiách a úlohách. Ďakujeme ešte raz. Tešíme sa na budúce stretnutie, keď budete hovoriť o nových vstupoch. Chcel by som však pripomenúť, hovorí pán predseda, že 11.30 s pánom predsedom Buzekom sa stretneme v tejto sále. Budeme tu mať konferenciu o Sacharovej cene a budeme tu mať aj výťazov z predchádzajúcich rokov. Budeme hovoriť o takých témach ako napríklad ochrana ľudských práv, ale dnes večer budeme mať aj záverečný ceremoniál Bozare. Na budúci sa stretneme 25. decembra. Pardon.